Niektorým z našich programov a že budeme mať e, uvoľnený vízový režim. Ale to je na Ukrajine, aby tieto reformy, ktoré si predsadzala aj uskutočnila. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz sa dostávame k procedúre Catch the Eye. Chcem povedať, že keď už máme kolegu Svobodu, máme 17 rečníkov, vidíme tuto hora, že teraz tu máme